prospešné pre obe strany, pre nás aj pre Mauretániu, ak bude táto dohoda uzatvorená. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ďakujem všetkým. Debata je ukončená a hlasovať sa bude na budúcom plenárnom zasadnutí. No a ďalším bodom programu je ústna otázka o EU pre Atlantickú oblasť. O to je pán Kadek a ďalší pán Kadek. Máte slovo? Áno. Pán Kadek? Pardon. A prosím, počkajte chvíľu. Vážená pani, chcete vystúpiť? Nie. E, je mi ľúto, len keďže aj. Ale nech sa páči, máte slovo pán predseda, vážená pani komisárka, milé kolegyne a kolegovia. Najskôr by som chcel pani komisárke poďakovať za to, že dnes prišla sem, aby e, zodpovedala na otázku na ústne zodpovedanie o stratégie pre Atlantickú oblasť v júni 2010. Rada komisiu vyzvala, aby vypracovala e, Európsku stratégiu pre Atlantickú oblasť do júna 2011 s viacerými kolegami som sa chopil iniciatívy položiť komisii otázku na ústne zodpovedanie túto iniciatívu podpísalo viac ako 50 poslancov všetkých politických skupín, ktorým ďakujem za podporu. Rovnako v mene Výboru pre regionálny rozvoj sa vypracuje uznesenie. Ďakujem koordinátorom rôznych, rôznych politických skupín za ich spoluprácu, ktorá nám umožnila dosiahnuť široký konsenzus. Ďakujem aj kolegom, ktorí obohatili tento text svojimi pozmenujúcimi návrhmi. Atlantická oblasť má osobitné črty. Poprvé, je to veľmi dynamická morská oblasť kvôli lodnej doprave a rybolovu. Je to tiež oblasť s veľmi krehkým ekosystémom, ktorý treba chrániť. Myslím napríklad na zelené riasy. Dôležité sú tu aj klimatické zmeny. Je to e, periférna oblasť Európskej únie, kde sú problémy e, so správnosťou a rôzne iné. No a kvôli týmto osobitným črtám vznikli e, osobitné problémy, ktoré sú cezhraničné. A treba tu zapojenie Európskej únie. Európsky parlament žiada od Európskej komisie, aby navrhla, aby stratégia pre Atlantickú oblasť mala formu integrovanej stratégie. Súčasne sa tu má riešiť problémy mora a teritoriálne problémy námorná problematika prevažuje. Je mnoho eh, členských štátov EÚ, ktorí požadujú dlžovanie cieľov. Teritoriálny a rozmer tejto stratégie však nie je menej cený. Ide tu o problémy ako napríklad hm, prepojenie hm, vidieckých a mestských oblastí, alebo aj posilnenie spojení medzi pedinou a, a morom. Jedná sa tu o teritoriálnu spoluprácu, kohoznú politiku. Potrebujeme integrovaný teritoriálny prístup. Dôležité je, dôležité je prepojenie rôznych politík. Konkrétne tým treba riešiť rôzne problémy. Stratégia musí byť otvorená pre všetky regióny EÚ, ktoré ležia na pobreží Atlantického oceánu, ako aj pre regióny, tie najvzdelenejšie regióny EÚ. Rovnako je dôležité, zohľadňovať externú dimenziu stratégií, hlavne e, čo sa týka bezpečnosti e, na moriach medzinárodného dozoru a medzinárodného obchodu. Stratégia má umožniť lepšie dosahovanie cieľov a využívanie zdrojov a musí byť prepojená so stratégiou Európa 2020, ako aj s budúcou politikou EÚ po roku 2014. Nejde o to vydávať viac, ale o to efektívnejšie vydávať peniaze, aby boli politiky navzájom lepšie prepojené. No a za tým, na tento účel musí byť politika lepšie prepojená s regionálnou politikou. Treba dosahovať, vytvárať synergické efekty s inými, napríklad e, transeurópskymi e, sieťami, turizmom, ochranou životného prostredia, dopravou alebo aj programom e, pre výskum a vývoj stratégiu treba prepojiť s ďalším viacročným finančným rámcom. Teritoriálna dimenzia programu prispieje k teritoriálnej kohenzii EÚ, hlavne e, pre opatrenia na lepšie prepojenie s tými najvzdialenejšími regiónami. Treba nájsť synergické efekty, aby sme zlepšili prepojenie týchto regiónov s peninou. Rovnako južná os atlantického priestoru treba treba ju zlepšiť napríklad eh, morskými dielnicami z Andalúzie až do Škótska. Eh, treba tiež zlepšiť eh, infraštruktúru východ-západ, to prostredníctvom vysokorýchlostných vlakových spojení. Ja dúfam, že komisia v čo najkračej dobe predloží plán a predstaví opatrenia na koordinovanej koordinovú realizácii tej politiky po roku 2020. Okrem toho je nevyhnutné zapojiť všetkých zúčastnených hlavne regionálne orgány miestnej a regionálnej samozprávy, ako aj občianskú spoločnosť. Spolupráca v oblasti atlantickej stratégie musí využívať a zohľadňovať potreby všetkých zúčastnených. Tieto ciele a musia byť schválené konsenzuálne. Skupina pre teritoriálnu spoluprácu by bola možnosťou, ako uľahčiť spoluprácu všetkých zúčastnených. A to je stručne povedané výsledok našich úvah Tešíme sa na ďalšie návrhy komisie a vyjadríme sa k tomu aj precízne. Pani komisárka, mohli by ste nám, prosím, mohli by ste prosím upresniť, aké sú ciele komisie, ako chcete realizovať túto stratégiu a ako budete zohľadňovať návrhy Európskeho parlamentu. Vážený pán predseda, je lepšie sa opakovať, ako si odporovať. Sme v Štrasburgu. Mrs. Damanaki, you have the floor. Pani Damanaki, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pánu Kadekovi chcem poďakovať za jeho iniciatívu. Tiež e, veľmi vítam jeho myšlienky. Takisto chcem členom parlamentu poďakovať, menovite tým, e, ktorí e, vytvorili túto, položili túto ústnu otázku. Pracujeme teraz na príprave e, stratégie e, pre Atlantickú oblasť a ja chcem navrhnúť dobre zacielenú stratégiu s cieľom, aby e, bola e, v tejto oblasti e, mojou prioritnou. Takisto uznávam, že táto oblasť má v sebe výrazný význam pre životné prostredie, zahrania množstvo aktérov a všetkých týchto aktérov som zahraňovala vrátane pobrežných atlantických oblastí a námorských sektorov, aby sme pod, získali podporu tejto stratégie. Títo mi už preukázali podporu eh, počas prípravnej fázy. Budem naďalej eh, ich povzbudzovať, aby eh, v tom príjímacom období boli aktívni. Toto by mohlo byť pre úspech stratégie životne dôležité čo nám doteraz ukázal proces konzultácie verejnosti? No táto konzultácia nám ukazuje, že atlantická eh, eh, identita existuje. Takisto nám ukázala, že eh, aktéry vítajú taký prístup, kde sa zohľadňujú demografické, geografické a iné špecifiká. Takisto podporujú opatrenia, ktoré pobrežným štátom e, poskytujú spoločnú platformu, napríklad pokiaľ ide o e, dozor, kontrolu a plánovanie e, morského prostredia alebo rámcová smernica pre námornú stratégiu. Takže ten feedback v rámci konzultácií nám umožní identifikovať priority pre právne kroky v tejto oblasti rozvoja alebo v oblasti výskumu v budúcich mesiacoch. Atlantická stratégia vytvorí konkrétne politiky a ich ciele, a to tak, že e, e, poskytne vzájomné e, ovplyvňovanie alebo obohacovanie jednotlivých sektorov. Cieľom je vytvoriť pracovné miesta priamo v teréne. To si bude vyžadovať plnú angažovanosť a aktívnu účasť členských krajín, ďalej konferencie periférnych eh, v morských oblastí, atlantických oblastí a pomoc členov Európskeho parlamentu eh, v svojich volebných okrskoch v týchto otázkach by v každom prípade mohla mať eh, rozhodujúci význam. Dámy a páni, ak máme zabezpečiť maximálnu viditeľnosť, navrhujem, aby sme to prijatie plánovali až po diskusii o reforme spoločnej rybolovnej politiky budeme týmto spôsobom mať istotu, že bude tu potrebná e, expozícia a takisto, že tu bude zapracovaná aj regionálna dimenzia. Európsky parlament a jeho pozícia e, musí e, byť plne rešpektovaný. Preto verím, že Atlantická stratégia pomôže poprvé pomôcť podporiť trvalo udržateľný rast pracovných miest v regióne, rôznymi programami regionálneho rozvoja a výskumu, takisto umožní dosiahnuť ciele spoločnej rybolovnej politiky a po tretie e, umožní pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a súčasne e, rozvoj námornej ekonomiky e, trvalo udržateľným spôsobom v týchto životne dôležitých oblastiach. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka a teraz má slovo pán Fan Nistelroj a to na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem poďakovať pánu Kadekovi za túto e, iniciatívu, ktorá prichádza v tom správnom okamžiku. Vám, pani komisárka, chceme poďakovať za iniciatívu takisto v tejto stratégii. Ak sa presne pozrieme na tento materiál, tak konštatujeme, že tu ide predovšetkým o tie veci, ktoré dokážeme spoločne zvládať lepšie. Nejde nám tu o to vytvárať nové štruktúry, pretože tieto regióny ktoré e, hraničia s, po, e, e, s pobrežiami v členských krajinách, by mali sa starať o to, aby sa všetko riešilo politicky, nie aby kde si vznikla ďalšia nová úroveň medzi Európskou komisiou, parlamentom a členskými krajinami. Myslím si, že je to dôležitá poznámka, ktorú som chcel povedať na úvod. Ale keď sa teraz pozrieme na to, aké sily by mali byť v tejto politike spojené. Mám teraz na mysli dopravu, všetky nové formy dopravy, životné prostredie, hospodárstvo. Hovorili ste aj o trvalo udržateľnom rozvoji v rámci stratégie Európa 2020. Keď sa pozrieme na e, výzvy energeticko-politické, ak sa na všetko toto pozrieme, tak je celkom jasné, že oblasti eh, Atlantiku potrebujeme podporiť vaše úsilie. Jednu vec však chcem ešte dodať. Som poslancom eh, za členskú krajinu Holandsko a my sme tu mali eh, stratégiu pre Pobalskú oblasť, arktický zákon, Dunajskú oblasť, ale čo ešte chýba, Holandsku, máme tam Norsko, máme Severné more, už otázka znie, je tomu tak, že keď geograficky pracujeme s takýmito makroregiónmi, nebude snáď potom ďalším krokom tom, že tie e, chýbajúce časti sa zohľadňa takisto? No, e, koncom tohoto týždňa sa stretne aj Rada pre Severné more. Možno, že oni predložia nejaký návrh a k tomu by ste, prosím, mohli tiež niečo povedať. Ďakujem. Uh, Mr. Cortez Lastra, one minute. Ďakujem, pán Lastra. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Stratégia pre pobaltské, pobaltský región už inšpirovala ďalšie stratégie, ako napríklad podunajskú stratégiu. A teraz Atlantická oblasť, tu by som chcel zdôrazniť úlohu Kantábrie, môjho regiónu, už e, od roku 1989 sa pracuje v rámci konferencie periférnych námorných oblastí s cieľom koordinovať spoločné otázky. Myslíme si, že nadišiel čas, aby sme vypracovali stratégiu pre Atlantik stratégiu, ktorá bude v rámci aj stratégie 2020, 2020 bude bojovať proti klimatickým zmenám, ochraňovať e, udržateľný rozvoj, prírodné zdroje, podporovať zamestnanosť, výskum a vývoj v námorných otázkach, námornú dopravu a e, vzdelávanie a tak ďalej, tak aby sa zlepšila dostupnosť našich území prostredníctvom nových námorných ciest, zlepšení infraštruktúry, a zlepšovania poskytovania informácií, komunikácií a podpory e, práce v týchto regiónoch. E, chcel by som sa e, chcel by som povedať, že momentálne v finančnej ekonomickej kríze sú tu možnosti vypracovania nového udržateľného rozvoja pre EÚ. Táto stratégia je dôležitá pre región Atlantickej oblasti, ale nie len pre tie krajiny, ktoré sú v Atlantiku, ale pre celý, eh, celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pán Terer. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, milé kolegyne, kolegovia, stratégia pre Pobalskú oblasť bola začiatkom, stratégia pre Dunajskú oblasť je mm, druhým krokom, no a teraz je to Atlantická oblasť. Politická skupina ALDE podporuje tento makroregionálny prístup a aj sme sa tvorivo na tom podielali. Jedná sa o témy mm, zlepšenie ochrany životného prostredia, samozrejme o národné otázky, otázky rybolovu, ale jedná sa o veľa viacej. Hlavne o tri piliere spolupráce členských štátov, na lepšie využívanie synergických efektov. Po druhé, Atlantika spája európske členské štáty a regióny v Atlantiku s transatlantickými partnermi a ďalšími krajinami ako Norsko, Island, Kanada a USA. A ďalej je dôležité, aby všetci ktorí v regiónoch boli lepšie prepojení. Takže myslím, že treba sa sústrediť na to, aby mestá, obce, regióny, členské štáty a hlavne občianská spoločnosť, občania a podniky boli lepšie prepojení, aby aj aktéry tejto makroregionálnej stratégie naplnili tento rámec životom, pretože nemala by vznikať nová inštitúcia alebo nejaké nové grémia. Je mm, dôležité, aby v tých existujúcich veciach boli využité nové synergie a efekty, na ktorých základoch potom dokážeme riešiť nové úlohy. No a v tom vidí politická skupia, skupina v ALDE veľkú možnosť, pretože sa to týka medzinárodného obchodu. Tovary z celého sveta prichádza do EÚ cez Atlantický oceán a to treba všetko robiť ekologicky udržateľné. No a v Atlantiku sú pravdepodobne aj veľké zásoby súrovín, ktoré sa dajú využívať, avšak e, s ohľadom na životné prostredie. No a my vyzývame komisiu, aby čo najskôr vypracovala a predložila konkrétnu stratégiu. Ďakujem pekne. Pani Löwin. Ehm, ďakujem, pán predseda. Už veľmi dlho sme zle spravovali naše moria, a e, využívali sme rôzne protirečivé ekonomické záujmy. E, energia, transport, e, turistický ruch, doprava a tak ďalej. To boli dôležité otázky. Myslím si, že stratégia ako pobalská stratégia alebo atlantická stratégia by mali nám pomôcť definovať naše priority. Musíme pamätať na to, že niektoré politiky ako polnospodárstvo alebo rybolov sa rozhodujú na úrovni EÚ, ale pre, za iné politiky oblasti, ako napríklad životné prostredie, zodpovedajú členské štáty. Myslím si, že integrovaná námorná politika je veľmi dôležitá a e, územné námorné plánovanie bude jednou z našich priorít pre všetkých aktérov. Spolupráca v rámci Atlantického regiónu je nevyhnutná napríklad na to, aby sme znížili Eh, mikroskopický eh, plastický odpad, aby sme bojovali za to, že sa efektívne uplatňuje a kontroluje námorná legislatíva živo- a environmentálna legislatíva. Myslím si, že tak eh, to prinesie prínos pre všetkých aktérov, pre všetky oblasti nášho života. Tu nejde len o životné prostredie, ale o prosperujúci atlantický región. Ďakujem a teraz pán Vlasak na dve minúty. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, je vidno, že makrostratégia pre Pobaltie inšpiruje aj ďalšie regióny. Po podunajskej stratégii máme tu na stole aj stratégiu pre Atlantickú oblasť. V tomto prípade je však situácia dosť špecifická, pretože Európska únia venuje Atlantickej oblasti pozornosť už dlhšiu dobu v rámci rozvoja nadnárodnej transhraničnej spolupráce. Bolo to zaradené do programu Interreg 3B a je to tiež súčasť teritorie, programu teritoriálnej spolupráce cieľa 3. V rámci týchto programov bolo prioritou rozšírenie regionálnych eh, stratégií na národnú úroveň, podpora dopravného systému, eh, podpora lepšieho prístupu, podpora ochranu ochrany životných zdrojov, životného prostredia a ekonomická integrácia najmä periférnych regiónov. Preto by bolo žiadúce, aby sa najprv vyhodnotili doterajšie programy, definoval ich prínos a potom na základe zistených poznatkov by sa mala vytvoriť nová stratégia. Netreba e, zabúdať ale na zahrnutie transatlantických väzieb do tejto stratégie. Či sa nám to páči alebo nie, sme súčasťou euroatlantickej eh, euroatlantického kontextu, vyznávame podobné hodnoty, podobne ako za oceánom aj my sa snažíme o územie bez bariér s voľným pohybom tovaru, služieb a osôb. Naše ciele sú principiálne komplementárne, teda naše a USA, ale nie často sú dobre koordinované. Treba vytvárať podmienky pre transatlantickú spoluprácu ktorá bude ambicioznejšia a bude viesť k lepšej e, koordinácii. Myslím si, že e, naša agenda by mala byť ambicioznejšia, pretože dobrovoľná spolupráca e, by, a teda dobrovoľná spolupráca by k tomu mohla napomôcť. Ďakujem a teraz pani Svensson na 1,5 minúty. Herr När det gäller Atlantregionen är det två... Ďakujem. V atlantickej stratégii hovoríme o dvoch dôležitých veciach, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé, keď hovoríme o ekologických otázkach, o udržateľnosti rybolovu, o tom teda musíme hovoriť. A potom aj o tom, aká je úloha EÚ, keď sa napríklad neplnia ustanovenia dohody, ako je to v prípade Maroku môžeme byť v situácii, keď 70 našich e, flotíl nie sú dostatočne využívané. E, je pravda, že my 70 e, toho, čo konzumujeme, dovážame z mimo EÚ. A ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, čo sa stane, ak napríklad EÚ neobnoví dohodu s Marokom, pretože to je dôležité, keď hovoríme napríklad o teda Atlantickom regióne. Od roku 1970, teda v roku 1975 Maroko vtrlo do e, západnej e, Sahary a okupuje ju od vtedy. A to má dôsledok na tú populáciu. A čo sa deje s tými rybolovnými zdrojmi v tejto oblasti? Myslím si, že aj o tomto musíme ovážovať v rámci novej stratégie, ale udržateľnosť musí byť našou prioritou. Ako som povedala, táto stratégia musí rešpektovať práva národov a e, musíme brať do úvahy to, čo sa stalo e, s Marokom a západnou Saharou. Ďakujem pekne. Politiky vrátane e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej sú úplnou katastrofou. Stavy rýb sú zrujnované, vyhadzovanie z pedomora musí byť zrušené anglickí rybári a rybári Veľkej Británii udržiavajú svoje stavy rýb veľmi starostlivo, takže preto spoločná rybolovná politika prijal, bola prijatá v iných štátoch. Treba viac hm, teritoriálnej exkluzie v tejto oblasti. E, v mojom regióne e, sa rybári starajú o stavy rýb a nechcú narušiť rovnováhu, pretože oni vedia, že to je dôležité pre ich rozvoj a rozvoj e, stavov. Je to ich živobytie. No a teraz nemôžu e, loviť ryby kvôli tomu, že ničia životné prostredie. No a teraz holandská loď môže z rovnakého, v rovnakej oblasti e, ťažiť z dna obrovské množstvo štrku, čím ničím životné prostredie a ako dlho ešte títo rybári budú nútení eh, len sa prizerať nečine, ako sa ničí eh, ich eh, prostredie a živobytie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mölzer. Vážený pán predseda, Atlantická oblasť z hospodárskeho ako aj z ekologického hľadiska má pre Európu obrovský význam, to všetci vieme. Za ohľadom na životné prostredie vieme, že golfský prúd veľmi výrazne ovplyvňuje počasie v Európe a za posledné 10 ročia a sa tento systém zmenil a aké následky to bude mať v budúcnosti, o tom sa experti len hádajú. A rovnako treba vyčkať, či Čína a Kolumbia zrealizujú svoje plány na, o železničnom prepojení juhoamerickej, juhoamerického atlantického pobrežia z čínsky pobrečí. No a ak sa to zrealizuje, a tak to bude mať určite dopady aj na stratégiu Platinsko pre e, stratégiu Európskej únie pre Latinskú Ameriku. Samozrejme, dôležitú úlohu zohrávajú aj, zohráva aj príliv e, utečencov e, prevádzači od roku 2005 využívajú námornú cestu to je jasné. No a preto budú mať aj nepokoje v arabských krajinách um, dopady na EÚ no, v nasledajúcich uh, mesiacoch uh, buď budú tie desiatky tisíc utečencov, ktoré už pristáli uh, na, na pevnenie Európy, len malou časťou tých, ktorí ešte prídu. Treba, aby platila zásada, že utečenci budú čo najbližšie k svojej domovine. Bude im poskytnuté útočisko. Ďakujem pekne, pán Milan Mon. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam prípravu oznámenie komisie e, ohľadom atlantickej stratégie e, pretože uh, sú tu uh, dôležité veci, ktoré musíme mať na pamäti. Chcem zdôrazniť význam námornej uh, Mm, oblasti ochrana životného prostrediu, rybolovu, ochrana prírodných zdrojov, turizmus a tak ďalej. To musí byť veľmi dôležité. Po druhé, e, periférny e, charakter e, treba brať do úvahy, čo sa týka dostupnosti a prepojenosti so zvyškom EÚ a preto námorné dopravné siete, námorné diálnice a tak ďalej musia si vyžadovať našu pozornosť. V Galícii, v mojom volebnom okrsku, e, tiež rozmýšľame e, nad e, rýchlo vysokorýchlostným spojením so zvyškom, teda s, s Portugalskom. Musíme tiež, tak ako povedal pán Kadek, zvažovať aj význam územného aspektu a sociálnej súdržnosti Atlantická stratégia musí byť úzko prepojená na stratégiu 2020 a na rozvoje regionálneho rozvo- eh, na politike regionálneho rozvoja. Tiež treba brať do úvahy rôzne orgány a eh, inštitúcie v rámci eh, atlantických štruktúr, napríklad aj v rámci Galície, kde existuje spolupráca s Portugalskom a to je prvé združenie takéhoto druhu v rámci teritoriálnej spolupráce v Európu. Treba neustály dialog a vypracovanie e, takejto stratégie, ako aj e, dohľad nad jej implementáciou. Ďakujem. Teraz pani Grelier na 1,5 minúty. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že tento e, projekt pre Atlantickú oblasť existuje. Potrebujeme zdieľaný postup pre námorné oblasti a musíme zohľadňovať špecifika jednotlivých povodí a sústreďovať sa na problémy, ktoré tam existujú. Keďže pochádzam z Normandie, tak upozorňujem na specifickosť oblasti Lamanšského prieplavu, kde, ktorá by mala patriť do tejto stratégie. Je to nevyhnutné miesto, eh, kade prechádza 20 svetového loďstva, množstvo lodí každý deň a k tomu patrí rybolov, cestovný ruch a k neveľkej spokojnosti aj výroba, k veľkej spokojnosti aj výroba podmorskej e, veternej, veternej energie. Takisto musíme e, premýšľať o týchto veciach v rámci tejto stratégie na bilaterálnych základoch, financovanie, to všetko je ohrozené. Chcela by som na to pani komisárka upozorniť a zaujíma ma vaša odpoveď. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Galaga na dve minúty. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vážené pani komisárka, podporujem všetko, čo sa deje na európskej úrovni, aby sme mali integrovanú stratégiu pre Atlantickú oblasť. Je tu 5 členských krajín EÚ s pobrežím v Atlantickej oblasti, ale okrem týchto krajín po ekonomickej i environmentálnej stránke je táto oblasť veľmi dôležitá a je dôležité, aby e, pobrežné oblasti e, Norska napríklad tiež e, Fajerských ostrovov alebo Islandu boli zapojené do tejto stratégie. Ide o podporu ekonomického rozvoja týchto pobrežných oblastí. Sú to um, jedny z najbohatších oblastí vo svete, po, po, uh, keď ide o zdroje možnej energie, z prílivovej energie vln a tak ďalej dodávky až 40 požiadaviek energie v budúcnosti by mohli byť zabezpečované práve takýmto spôsobom. Takisto cestovný ruch, ktorý je ekonomickým, e, ekonomickou výhodou tejto oblasti, je tu obrovský potenciál pre rast tejto oblasti, vrátanie rozvoja strategicky umiestnených e, oblastí v rámci týchto pobre, pobrežných e, vôd takisto e, rybolovný e, sektor, akvakultúry. To všetko by profitovalo e, zo spolupráci krajín, ktoré hraničia alebo majú, pobre, majú pobrežia v tejto oblasti. Takisto spoločná politika rybolovu v Atlantickej oblasti je, je témou. Takisto sú to dôležité oblasti pre Eh, rozmnožovania mnohých rybých druhov makrel, eh, tuniakov, takisto preto je tu dôležitý dozor a kontrola. A keď eh, sa pozrieme na obrovskú rozlohu tejto oblasti, integrovaná stratégia by umožnila lepšiu organizáciu medzi členskými krajinami. Toto by viedlo k lepšiemu reagovaniu a pohotovosti pri záchranných akciách a pri problémoch a katastrofách na tejto oblasti aby sme takisto mohli bojovať proti e, nezákonnému obchodovaniu a organizovanému zločinu. Ďakujeme. Pán Čarnecký, ďalším rečníkom hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani komisárka. Tento e, materiál e, Európskeho parlamentu k stratégie pre Atlantickú oblast je len ďalším krokom, ktorý ukazuje, že Európska únia E, e, by mala dýchať e, rôznymi smermi, tak povediac. Máme tu pobaltskú stratégiu, máme tu stratégiu pre Dunajskú oblasť, ktorá sa ďalej rozvíja vďaka maďarskému predsedníctvu, ktoré sa tu veľmi angažuje. A máme tu tiež stratégiu pre Atlantickú oblasť Nuž, je to stratégia, ktorá zahrňa 5 krajín e, Európskej únie, napriek tomu má veľký význam. Chcel by som zdôrazniť, že toto nemá byť nejaká zámienka pre e, zvýšenie príspevkov a prostriedkov pre e, krajiny, ktoré, ktorý sa to týka, aby sa tieto prostriedky potom e, využili e, na rozvoj z, tohoto, e, e, z tejto stratégie musí profitovať celá tá oblasť. To je dôležité. E, ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať na ochranu námorného prostredia, či by to nemalo byť jedným z hlavných cieľov, či by sme sa teda nemali tiež E, zamerať na boj proti plastickému odpadu, pretože minulý rok sa o tomto hovorilo, ale myslím si, že by to tiež malo byť začlenené do stratégie. A tiež by som chcela vedieť, že či komisia bude riešiť otázku nelegálneho Eh, nelegálneho rybolovu alebo vyhadzovania zvyšného odpadu, eh, potom aj rekreačného rybolovu, pretože to všetko vplýva na faunu eh, rekreačných a turistických oblastí. Chcem sa spýtať tiež, čo bude teda robiť komisia? Príjme nejaké priame alebo nepriame opatrenia v tejto stratégii, pretože si myslím, že je dôležité, ak chceme bojovať proti e, odpadu vo vodných zdrojoch, myslím si, že všetko to musí ísť v jednom balíky, balíku. Ďakujem, pán Tejšera. E, Ďakujem. Myslím si, že e, Lisabonská zmluva predpisuje práve cieľ teritoriálnej kohézie v rámci EÚ táto dimenzia, takisto hospodárska, sociálna dimenzia regionálnej politiky, všetky závisia od toho, aby sa použili efektívne stratégie pre región a treba vychádzať zo špecifík, špeciálnych charakteristík a osobitných problémov daných oblastí. Atlantická oblasť je oblasťou, ktorá má kľúčové charakteristiky pre ambicioznú stratégiu. Je to odľahlá zóna z regióny, ktoré majú problémy, problémy s napojením, prepojením. E, životné prostredie je krehké a ešte sa viac oslabuje klimatickými zmenami. Je tu dynamická aktivita morí a preto aj význam e, lodnej dopravy a rybolovu. Vďaka Atlantickej oblasti, predovšetkým e, najvzdelanejších oblastí, je to e, veľmi e, dynamická oblasť EÚ. E Stratégia v tejto oblasti musí byť podporovaná. Nejde len o prímorskú dimenziu, ale aj o dimenziu pobrežnú. Musia sa vytvoriť synergie medzi jednotlivými se sektoriálnymi politikami, aby tu vznikala pridaná hodnota stratégie musia zohľadniť všetky oblasti, aj ultraperiférne oblasti, ako, je, ako sú Azorské, Kanárske ostrovy, Madeira a tieto e, oblasti musia byť lepšie prepojené e, podľa ich e, osobitných geografických vlastností. A musíme sa postarať aj o to, aby sa zle optimalizovala mobilita. To nielen prispie k rastu týchto oblastí, ale aj k realizácii cieľov spoločného trhu. Je veľmi dôležité, aby táto stratégia e, prechádzala viacerými úrovňami a preto je dôležité, aby orgány územnej samozprávy mali svoje slovo a treba prijať konkrétne opatrenia. Nevidím tu pána Olejničaka a preto prejdeme k pani Maner. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensin... Ďakujem, vážené Eh, vážená pani komisárka, chcem sa v prvom rade poďakovať pánu eh, poslancovi Kadekovi za túto veľmi dobrú iniciatívu. Je veľmi dôležité, aby sme mali eh, atlantickú stratégiu pre budúcnosť, pretože sme si tu vypočuli dôvody. Je to veľmi dôležitá oblasť v EÚ. Patrí sem napríklad energetika, rybolov, cestovný ruch. A myslím si, že tieto makrostratégie vedú k tomu, že aj my tu v Európskej únii môžeme bojovať za tieto otázky a znášať spoločne bremeno zodpovednosti. Táto regionálna e, spolupráca je už po roky Európskou úniou podporovaná e, jednak zo strany e, členských krajín EÚ, ale, ale potom aj z príhraničných krajín. Táto makrostratégia e, vznikla zo švedského predsedníctva a dúfam, že aj v budúcnosti bude e, prinášaná pridaná hodnota pre spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi a štátmi. Ako už tu odznelo, doprava, energetika, tieto sektory sú veľmi dôležité. Ako e, to spomenieme v konkrétnom texte e, to, tohoto uznesenia. To bude veľmi dôležité pre budúcnosť tejto stratégie aby tie štruktúry, ktoré už existujú, sa využili a aby sa využili tie prostriedky, ktoré už sú. Takže nepotrebujeme nové štruktúry, v žiadnom prípade e, nie e, u tejto makrostratégie. Musíme e, zohľadniť všetky oblasti a aj všetkých aktérov, tak, aby e, tu v Atlantickej oblasti vznikla naozaj synergia. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť k tejto veľmi dôležitej téme. Hlavne, keďže ja som z pobrežnej oblasti. No, táto stratégia je veľmi dôležitá no a má obrovský potenciál, tak ako už povedali moji predrečníci. Nie len čo sa týka tých náborných aspektov, ale aj teritoriálnych aspektov, o ktorých hovoril môj kolega pán Milan Mon. No a ja by som sa chcel sústrediť na dva aspekty. A to je cestovný ruch a energetika. 7 írskeho cestovného ruchu, ruchu súvisí s morom. Myslím, že do roku 2020 by sme mali mať stratégiu, že to na celom Atlantickom pobreží v Atlantickom oblúku zdvojnásobíme. Myslím, že hlavne čo sa týka mládeže, a tak je potenciál rastu. A tak na ako aj v mori. Môže to byť e, turizmus, e, potápanie, e, rybolov alebo surfovanie. Všetky by mohli byť rozvíjane jednotným prístupom a všetky oblasti mohli spolupracovať v marketingu, ako aj v udelovaní licencií a tak ďalej a odburovaní byrokracie samozrejme. No, čo sa týka energetiky, tak v roku 2050 budeme potrebovať oveľa viac obnoviteľných energií, ako dnes vidíme, ako udalosti posledných týždňov zmenili, mali, akým vplyv mali na cenu ropy. No a Atlantický oceán má obrovský potenciál. Možno teraz je to ešte príliš drahé, ale ako sa budú rozvíjať nové technológie, tak to bude čoraz výhodnejšie. Ďakujem pekne. Teraz pán Alves na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Za Európsku, pre Európsku úniu ako svetová hráča je dôležité vypracovať atlantickú stratégiu, ktorá umožní využiť celkový potenciál tejto zóny, tejto oblasti. Je to región, ktorý hraničí s dôležitými regiónmi sveta, ako napríklad Afrika, Južná Amerika, Severná Amerika. Stratégia pre Atlantickú oblasť len vtedy budeme môcť využiť jej potenciál, keď všetko zohľadníme. Treba si stanoviť rámec, ktorý umožní spravovať Atlantický oceán. Treba nájsť prístup ktorý nebude zameraný len na tie najvzdelenejšie regióny, ale na globálny priestor. Treba na stratégiu, na ktorej sa budú podielať členské štáty, ako aj regióny. A treba, aby to zahrňalo nové oblasti, dostali prioritu, ako napríklad výskum, vývoj, životné prostredie, technika, obnoviteľné zdroje, energie z oceána, zdravotnícke služby, high-tech produkty a tak ďalej. Ďakujem pekne. A teraz pani Pérez. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, sme v kľúčovom momente vytvárania budúcej politiky súdržnosti. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy sa to zameriava nielen na ekonomické, sociálne aspekty, ale tiež na územné eh, Územná súdržnosť sa snaží o harmonický rozvoj medzi regiónmi tak, aby občania maximálne mohli využiť jednotlivé charakteristické črty. Za týmto účelom je potrebné eh, pokročiť aj v spolupráci medzi regiónmi EÚ, ktoré čelia eh, rovnakým problémom a výzvam. To je cieľ stratégie EÚ pre Atlantickú oblasť. Je to spoločný výhľad na boj proti e, rovnakým spoločným problémom. Medzi iným e, sú to otázky ako dohľad nad námornými e, otázkami, výskum a rozvoj. Treba integrovaný prístup, ktorý bude v harmonii a v súlade so stratégiou 2020 a s politikami EÚ po roku 2013, predovšetkým regionálnou a námornou politikou. Ale dámy a páni, predovšetkým je dôležité, aby táto stratégia vychádzala z obnovenej viacúrovňovej správy, ktorá sa bude zakladať na užšej spolupráci medzi verejnými, e, národnými a miestnymi aj regionálnymi aktérmi, e, aktéry e, z verejného aj súkromného z, e, sektoru a občianská spoločnosť musia tiež e, byť do tohto procesu zaangažované. Ďakujem. A teraz v spontánnej rozprave pani Patrao Neveš na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Stratégia EÚ pre Atlantickú oblasť má jednu, jeden hlavný cieľ a to je riešiť námorné otázky, berúc do úvahy špecifika jednotlivých oblastí. E, to, tento región je ultraperiférny a tiež treba tu dodať tie jednotlivé historické prepojenia medzi krajinami na oboch stranách Atlantiku. Takže preto sa tu vyžaduje diferencovaný prístup. Sú tu rôzne príležitosti pre námorné aktivity na ochranu ekosystémov, na boj proti klimatickým zmenám a na e, zabezpečenie energie a potravín. Je to región, ktorý je veľmi bohatý na suroviny rôzneho druhov a preto chcem sa spýtať, že či si myslíte, že by sme mali mať technologický výskum a takéto projekty, ktoré zaručia udržateľné využitie takýchto zdrojov. Myslím si, že potrebujeme e, observatórium e, pre e, tieto e, otázky. A teraz pán Smith na jednu minútu. Uh, ďakujem. E, myslím si, že tu dosť veľký koncenzus medzi komisiou a medzi členmi tohto parlamentu. Myslím si, že spoločne môžeme dosiahnuť viac tým, že vytvoríme fórum a budeme viesť jednotlivé štáty v rámci Atlantického oblúku k spolupráci, ale určite sú tu otázky, e, ktoré e, bohužiaľ, ak e, máme nejakých 300 cieľov, tak sa potom nevieme zamerať ani na jeden. Takže toto musíme vyriešiť. V odseku 8 je zameranie, zameranie sa na Ehm, energetický potenciál. Eh, myslím, napríklad eh, v Škótsku máme veľmi veľký potenciál, takto môžeme bojovať proti klimatickým zmenám, eh, splniť ciele regionálneho rozvoja a potom odseky 9 až 11, námorná doprava, to by tiež mohlo zohrať veľmi dôležitú environmentálnu, sociálnu a ekonomickú úlohu, takže myslím si, že potrebujeme zacieliť sa dobre na jednotlivé priority. Ďakujem. Teraz pán Lenza. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Ja by som chcel podporiť e, námornú politiku a stratégiu pre Atlantickú oblasť, ktorá sa to navrhuje. Pretože Atlantický oceán a Atlantik má skutočne obrovský potenciál pre rozvoj námornej dopravy, pre rybolov, pre oblasti energetiky, ako aj vedú a výskum. A máme obrovské možnosti spoločne využívať túto oblasť. Avšak to treba robiť rozumne. Spoločenstvo musí zohrávať dôležitú úlohu a treba si uvedomiť, že treba chrániť ekosystémy Atlantického oceánu. Koncentrácia na Atlantik je pre nás prirodzeným vývojom. Rozvoj námornej dopravy si od nás vyžaduje tiež lepšiu stratégiu pre rozvoj Atlantickej oblasti, vrátanie e, prístavnej infraštruktúry a štruktúry prístavov, pretože to je v podstate ten námorný portál, ktorý vedie do Európskej únie. Pani Sanchez-Smith, máte slovo. Merci, monsieur le président. Madame la commissaire, chers... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia. Regionálne stratégie sú pre Európsky parlament veľmi zaujímavé. Helenovi Kadekovi treba poďakovať, že vypracoval alebo spúšťame veľmi ambicióznu stratégiu, potrebujeme integrovaný prístup, aby sme dokázali reagovať na teritoriálne problémy. Pre mňa sú dôležité dva body. Teritoriálna kohezia, cieľ 3 a hlavne cezhraničná oblasť musia podporovať túto stratégiu pomocou koordinácie, reflexí a riadenie projektov. Štáty a regióny majú operačné programy, no a tým treba vytvárať nejaké podnety postupovať spoločne. Bez skutočnej politickej vôle by tieto stratégie ostali len prázdnymi slovami. No a ak Európa nebude mať makroregióny, tak sa nebudeme ďalej rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Damanaki, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Bola to naozaj veľmi zaujímavá diskusia a dokázala, že táto iniciatíva položiť túto ústnu otázku bola úspechom. Tri body. Poprvé, pokiaľ ide o našu námornú stratégiu. Námorná stratégia, e, môžeme do nej zapojiť rôzno, rôzne sektory, rôzne perspektívy, rôzne akcie. Naše zameranie bude e, na vytváranie prepojení medzi jednotlivými sektormi. Vysvetlím, ako to myslím. Máme priestor, Máme teda Atlantik ako priestor, kde máme rybolov. Môžeme mať akvakultúry, dopravu, energiu, výskum. Vytvárame naozaj prepojenia medzi jednotlivými týmito sektormi a chceme prekonať možnosť e, konfliktu záujmov. Takže špeciálne plánovanie bude veľmi dôležitým nástrojom pre E, námornú oblasť. Takisto e, dozor, kontrola a vedomosti a e, informácie o námornom priestore. To je pre nás dôležité. To je nová ambícia. Nede o vytváranie nových štruktúr. Nepotrebujeme naozaj nové štruktúry. Čo potrebujeme sú prepojenia medzi jednotlivými štruktúrami, čo už, ktoré už máme. Ide o vytvorenie prepojení medzi existujúcimi štruktúrami, aby sme mali lepšie výsledky môj prvý bod. Druhý bod sa týka vašich komentárov, pokiaľ ide o teritoriálnu koheznú politiku. Chcem vám pripomenúť, že ak chceme takúto makroregionálnu politiku, potrebujeme návrh, návrh, ktorý musí predložiť Rada komisii. Momentálne máme nasledovné, to je návrh o námornej stratégii. Minulý jún k tomu padlo rozhodnutie a už máme mandát predložiť takúto stratégiu. Pracujeme na tom a dúfame, že týmto spôsobom predložíme perspektívu makroregionálny prístup. A môj tretí bod je ten, že potrebujeme medzinárodný prístup. Áno, súhlasím so všetkými tými, ktorí povedali, že dôležitá je dobrá koordinácia s našimi susedmi, z oboch strán Atlantiku. Treba mať diskusie a pokúsiť sa vytvoriť eh, rovnaké podmienky pre všetkých, pretože iba toto je cesta k úspechu. Takže ešte raz by som chcela poďakovať pánu Kadekovi za túto iniciatívu a chcem vás ubezpečiť, že všetky vaše návrhy budú eh, zvážené. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárke. Máme tu jediný návrh uznesenia k, tej, k tejto rozprave. Rozpravu ukončujeme a v stredu bude hlasovanie. Všetkým vám chcem poďakovať. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu.